Poďme hlasovať o správe Deháne a Kalfín. Viacročný finančný rámec. Je to menovité hlasovanie, je na to potrebná kvalifikovaná väčšina. Takže hlasovanie je otvorené. Hlasoval už prosím každý. Ešte raz. Hlasovali ste prosím všetci. Takže hlasovanie končíme. Správa bola prijatá. A teraz správa Traskovský. Pozmeňovací návrh 1 Všetky návrhy sú menovité, preto poprosím aj v prípade jednotky hlasovať elektronické, čo hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz dvojka, pôvodný text. Znova menovite hlasovanie otvorené. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Dvojka, menovite. Hlasujte. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Trojka. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pôvodnom texte odseku 3. Hlasovanie otvorené. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz hlasujeme o odseku 4 v pôvodnom texte. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Na zdravíčko, komu sa kýchlo? Ešte raz na zdravie. Prijaté. Teraz návrh číslo 4. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh číslo 5. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Zamieta sa odsek 5, pôvodný text. Hlasujeme. Hlasoval už každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Pôvodný text odseku 6. Hlasujte, prosím. Hlasovali ste už. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz návrh číslo 6. Hlasovanie. Pardon, ručne. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz poďme hlasovať o celkovom texte. Nie ešte pán Karas, nech sa páči. Ja som sa nebol účastniť žiadneho hlasovania, pretože mi nefungovalo hlasovacie zariadenie. Nemohol som bohužiaľ hlasovať. Prosím to uviezť do zapisnice. Áno, áno, v zapisnici to bude pán Karas. A teraz menovité hlasovanie bez pána Karasa o konečnom texte, takže hlasovanie otvorené. Hlasoval už každý. Konec hlasovania, ak ste hlasovali. A správa bola prijatá. A teraz správa Lavia, opravný rozpočet 7, menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa Lávia o pranom rozpočtu číslo 8. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. A teraz správa Plenkovič. A podľa 138 dostáva slovo ako prvý spravodajca. Kdeže ho máme? Pán Plenkovič. Áno, áno, veľmi stručne, pán predseda. Ide o správu, kde nebola rozpráva Práve z toho dôvodu by som sa chcel poďakovať EPP za dôveru v moju osobu. Je to prvý, to ja som prvý uh, chorvátsky poslanec, ktorý bol správodajcom a ja dúfam, že v Španielsku naozaj bude mať táto správa dopady, uh, pretože naozaj tam tá pomoc je potrebná. A kolege. Pán kolega, naozaj veľmi teší, že ďakujete EPP ale eh, pokiaľ je mi známe, tak spravodajcov eh, nemenujú politické skupiny, eh, ale áno, môžete svoje skupine samozrejme poďakovať. Takže poďme hlasovať, je to menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Hlasoval už prosím každý. Koniec hlasovania. A prijaté, blahoželáme kolegovi Plenkovičovi. A teraz pokračujeme správou kolegyne Pák. Erasmus pre všetkých. Blok číslo 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz pokračujeme. Takže ostatné návrhy teda odpadajú, takže hlasujeme o takto pozmenenom návrhu komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté, výborne. A teraz legislatívne uznesenie, to urobíme menovite. O legislatívnom hlasova- uznesení hlasujeme menovite, hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Výborne, končím hlasovanie. Prijaté, blahoželáme kolegyni Pak. Pani Kosta, pripravila správu o programe Tvorivá Európa a ideme hlasovať o celkovom texte blok číslo 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Blok 2 teda odpadá. Teraz ideme hlasovať o takto, návrhu, o takto pozmenenom návrhu komisie. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz legislatívne uznesenie poprosím menovite. Hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Výborne. Hlasovanie je uzavreté. A bolo to prijaté. Blahoželáme kolegyni pani Kosta. Teraz nasleduje správa Takula. Spravodajca požiadal o vyjadrenie pred hlasovaním. Je to k postupu, takže dostáva slovo. Pán Takula, nech sa páči. You, capacity... Ďakujem pekne. Ja ako spravodajca programu Európa pre občanov ja by som chcel pripomenúť záväzky Európskeho parlamentu, že toto má za cieľ aj kultúru a históriu, to, čo je v článku 167 zmluvy Európskej únii. Ten, tento spis šiel štandardným legislatívnym postupom a Európsky parlament prijal svoje stanovisko k duálnemu právnemu základu a akceptoval prostup zhody v rámci návrhu komisie na báze článku 352. Dôvodom tohto všetko bolo to, aby sme sa vyhli do patovej situácii a tomu, že tento program by bol oneskorený. Ja som chcel tiež upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu aby e, sme sa vyhli tomu, že takáto situácia nastane opäť a chcel by som, aby ten doplnok bol e, do, do, doplnený k legislatívnemu návrhu. Predseda, ďakujem pekne, pán Takula. Takže ja sa môžem odvolávať len na pozmeňujúci návrh číslo 1 k právnemu základu. Takže kto je za tento návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže týmto sú pozvonujúce návrhy 2 až 106 vypadli. Teraz prejdem k menovitému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o správe pani pani Valean Rike a pani Ayali Zender. E, je tu kompromisný návrh 135. Kto je zaň? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý takto respektíve týmto ostatné pozmeňujúce návrhy vypadávajú a tým budeme e, hlasovať o návrhu komisie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté a legislatívne uznesenie, umenovité hlasovanie otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania je to prijaté. Ďalej správa Kumucakos Ertuk. Ešte má slovo pán Kumucakos, ktorý on požiadal. Nech sa páči, pán Kumucakos. Pán predseda, dámy a páni, po dva a pol rokoch tvrdej práce dnes hlasujeme a týmto hlasovaním máme, robíme veľký krok smerom k vyššej kvalite dopravy v Európe, mm, hospodárska súťaž, rozvoj, vyššia zamestnanosť. E, taký, toto sú tri hlavné piliere a toto by sa malo dosiahnuť e, týmto novým Connecting Facility Networks nástrojom. Je to výborné pre Európu, európskych občanov, tiež aj pre, je to dobré pre súdržnosť a pre viaceré krajiny, ako je moja, ktoré majú veľké problémy s nezamestnanosťou Chcel by som poďakovať všetkým za prácu e, na tomto materiáli predseda. Ďakujem vám pekne, pán Komucakus. Budeme hlasovať o bloku číslo 1. Kto je zaň? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Mm, teraz e, tým vypadnú ostatné pozvonujúce návrhy. Budeme e, hlasovať o návrhu komisie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To je prijaté a legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Prejdeme k správe De Castro. Blok číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz vypadáva blok číslo 2, teraz návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý a legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otváram teraz. Hlasoval každý. Uzavreté hlasovanie je to prijaté. Blahoželáme spravoda pani De Castro a teraz správa Scholz e, o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Blahoželám pánovi Šolcovi a pokračujeme hlasovaním o správe pána kolegu Groteho. Mm, je to jedno hlasovanie. Kto hlasuje za, prosím, preukážte sa, kto je proti, kto sa zdržal. Je to prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k správe kolegu Remeka výskumný program pre projekt ITER. Najprv budeme hlasovať o pozvonujúcich návrhoch 1, 7, 8, 9 a 16, 18 až 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalej pozvonujúci návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Chcete si overiť? Dobre, tak overíme pozvanice návrh 8, no číslo 8 elektronicky. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Je to prijaté len tesne, hovorí predseda. Tým pádom 35-31 vypadli, 32 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, namietnuté. 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Tým 33 vypadáva, 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to bolo zamietnuté, 29, kto je za, kto je proti, to sa zdržal. Zamietnutý. 30 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz e, pozmenili návrh komisie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté teraz návrh legislatívneho uznesenia. Mám tu k tomu jeden pozvoňujúci návrh 27. Je to menovité hlasovanie. Otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Teraz budem hlasovať o legislatívnom uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté, blahoželáme spravodajcovi pánovi Remekovi, pokračujeme správou pána Skinnera. Sú tu návrhy z odpovedečného výboru, kto je za? Pýtam sa ešte raz, kto je za, lebo sa nepreukazujete, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Ďalej pozmeňujúci návrh 90, menovité hlasovanie otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Je to zamietnuté. Ďalej 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. 91 D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 24 až 32, to je z výboru, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 92D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 33 až 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 93 až 96. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Hlasoval každý. Je to zamietnuté. Predseda sa pomýlil, ale s ospravedlnením. Ďalej 101 revidovaný, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Musím povedať, eh, dámy a páni, že eh, myslím si, že únava v vašej pravej ruke sa zvyšuje a veľmi ťažko potom vidím výsledky hlasovania. 97, kto je za, kto je proti, no to je pekné. To sa zdržal, to sme zamietli. 98, menovité hlasovanie otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 99, kto je, je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 68 až 69, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 100D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 89D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz e, budeme hlasovať o, najprv o pozmenenom návrhu komisie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania, bolo to prijaté a legislatívne uznesenie tiež je to menovité hlasovanie, otváram teraz. Hlasoval každý. Je koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o správe pána Krámera. Sú pozmeňujúce návrhy výboru Gešného. Kto je za? Kto je proti?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 Je to zamietnuté. Pozvoňujúce návrh 10.1. E, Kto je za? Kto je proti? Pýtam sa ešte raz. E, Pozvoňujúce návrh 10.1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. 27. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Teraz 10, e, druhá časť, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijatá. 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 18, kto je za, nie 18 vám. 33 bola prijatá, tak vypadala 18, 29, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý, koniec hlasovania. Zamietnutý. 30. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Odmietnuté 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté 31, kto je za. Je to menovité hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. To sme odmietli. A 32 tiež menovité hlasovanie otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A pozmenený návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý legislatívne uznesenie menovite, kto je za. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. E, takže správa pána Krámera bola prijatá, blahoželáme spravodajcovi, teraz správa pána Čičestera, e, pozmenujúce návrhy každého výboru, kto je za. Pýtam sa ešte raz, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. 39 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté 40 menovité hlasovanie. Otváram, hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté a teraz teda 41, eh, podobne menovité hlasovanie. Otváram teraz. Hlasoval každý. Zamietnutý. 42, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 25, nie, prepačte, 25 vypadáva, keďže sme prijali 42, teraz 38, menovité hlasovanie ja otváram teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania zamietnutý. Teraz um, pozmenili návrh komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to bolo prijaté a legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Teraz hlasoval každý. Konec hlasovania. A správa bola prijatá. Yeah. Yeah. See that?